Right, good afternoon everybody. If you could take your seats and we'll commence the proceeding. Vážení kolegovia, prosím, sadnite si. Začnem našim programom. Máme tu aj všetkých spravodajcov, tak aj ich poprosím, nech si posedajú. Prvý bod na programe po obede je výmena názorov, pokiaľ ide o tie e, deriváty centrálnej zmluvné strany archívy obchodných údajov. Werner Lange je spravodajcom, nech sa páči, e, pán kolega. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem, pani predsednička. Zadné rady už sú naplnené. A tie predné, kde sedia poslanci, ešte nie. Chcel by som e, uviesť tri poznámky na úvod. Najprv pracovná skupina rady zasadala viackrát a navrhla zmeny v návrhu komisie, ale z mojej strany nie sú všetky vhodné na to, aby sa splnil zámer. Totiž ide o lepšiu reguláciu trhov. Potom je tu posledný návrh z 5. januára, ktorý prebralo maďarské predsedníctvo od belgického. A tam je všeobecná otázka, o ktorej sa musí diskutovať. Totiž, či tak ako to navrhuje maďarské predsedníctvo, rozšírenie proti záverom G20, proti záverom samitu, proti dohodám e, v EÚ, e, proti návrhu komisie, či rozšírenie na všetky deriváty bude prijaté. Ja sa nechcem skrývať so svojím názorom. Ak to urobíme, e, tak ak e, tu bude transparentnosť a rovnováha, tak e, pokladám rozšírenie tohto návrhu zadnými vrátkami za neprimerané. Ak to má byť tak, tak musí komisia predložiť samotný, samostatný návrh. Toľko k rozsahu pôsobnosti. Potom po tretie, Hm. Ide o tri dokumenty, e, ktoré preverila naša vlastná agentúra. Ešte ich nemáme v definitívnej podobe v rukách, ale máme briefing papers, ktorý, je, e, ktorý majú v rukách spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia, pani Bowles, pán Minigi, Raconfer, pani Swinburne a pán Glute. A tieto tri správy treba ešte dopracovať a vyhodnotiť. Týkajú sa najmä dvoch z týchto vedeckých posúdení článku 7. Ide o prahové hodnoty a porovnanie so správnou situáciou v Spojených štátoch z tohto dôvodu by som chcel až po dnešnej diskusii predložiť záverečnú verziu mojho, mojej správy a potom v stredu večer to preložím sekretariátu. E, mám tu skoro 99 pozmeňovacích návrhov a viacero z nich je previatých e, zo strany rady a potom e, niektoré sú zo stanoviska Európskej centrálnej banky. A potom e, sú tam aj poznámky, zapracované návrhy predsedu právneho výboru. Takže najprv musíme vyhodnotiť tieto tri odborné posudky a potom v stredu predložím záverečnú verziu. Takže budú dodržané lehoty na preklady a druhé čítanie. Takže prv... prvé posúdenie sa predpokladalo dnes a prezentácia správy, to hneď urobím ústne. A druhá prezentácia bude 28. februára. Lehoty na Pozmeňovacie návrhy to je 15. marec a diskusia o pozmeňovacích návrhoch a porada o kompromisných návrhoch bude 4. apríla a hlasovanie v Ekone 20. apríla a plenárka v júni. Takto je to dohodnuté so sekretariátom. Ja si myslím, že sme na správnej ceste a keď takto budeme postupovať, tak splníme všetky lehoty a môžeme povedať, že zámer rady až do jarného samitu mať v rukách za, definitívny návrh, že to je síce dobrý zámer, ale rada si musí odvyknúť programovať rozhodnutia, ktoré nie sú dohodnuté s parlamentom. Takže s podporou kolegov som rozhodnutý obhajovať stanovisko parlamentu. Teraz k pozmeňovacím návrhom. Chcem e, spomenúť najdôležitejšie boty. Prvé, rozsah pôsobnosti. To už som spomenul. Rada. Rada bude chcieť prijať rozšírenie na všetky deriváty ale je tu stále rastúca skupina, menšina, ktorá to bude blokovať. Teda e, obmedzenie na e, OTC, to je dôvod e, rady, by vytvorilo medzery na trhu. Ale ja som v mojej správe hovoril o derivátoch, ktoré tvoria 80 trhu 20 z nich sa obchoduje na troch a tie nie sú významné pre krízu a nie sú predmetom návrhu komisie. A myslím, že keď e, zvážime argumenty, možno povedať, že aj to, čo mi medzi tým oznámilo maďarské predsedníctvo, to nie je presvedčivé, teda nejaké všeobecné rozšírenie návrhu. O tom ale samozrejme môžeme diskutovať. Ja si myslím, že smerodajné je rozhodnutie G20 a to sa zameriava na deriváty OTC, aj pokiaľ je o clearing, aj o obchod. Regulované trhy podliehajú prísnym a obsiahlým ustanoveniam, teda je, e, toto odlišenie je odôvodnené. Clearing na slobodnom trhu funguje dobre, takže nie je potrebné rozšírenie na regulovaný trh. A inf- informačné nedostatky sú v oblasti OTC a nie na regulovanom trhu. A dôležitou témou je aj otázka dot Franks v, v, v USA, lebo to súvisí s OTC. A keby sme to rozšírili, tak tu je nebezpečenstvo skreslenia hospodárskej súťaže. A teda to, čo nám ide, totiž zamerať sa na tie najdôležitejšie e, finančné trhy, e, to by sme takýmto krokom obmedzili. Takže zajtra budem viesť rozhovory s maďarským predsedníctvom a môžem povedať len to, že e, uvítam podporu e, kolegov kolegyň pre e, ponechanie rozsahu pôsobnosti. Máme tu 101 pozmeňovacích návrhov, ktoré všetky škrtajú OTC a to možno znova vziať späť na najbližšom zasadnutí 10.2. Potom veľmi dôležitou témou je otázka výnimiek z nariadenia. Článok 1. Tu Máme viacero viac alebo menej oprávnených žiadostí. Ide o to, tak ako to predpokladá e, návrh komisie, zaviesť výnimku pre niektoré časti trhu. Ale to je proti medzinárodným dohodám a to pôsobí problémy. Ja by som radšej navrhol, a to aj spravím, aby sa výnimky riešili cestou clearingového prahu a nie ako všeobecná výnimka. Tu sú návrhy, ktoré majú rôzne zdôvodnenie. Raz sa tu napríklad hovorí o verejných bankách, teda tu sa navrhuje, aby banky, ktoré obchodujú s derivátmi a vo všeobecnosti verejné banky, aby sa stali e, predmetom výnimky. To, sa, to nemôžeme dovoliť za istých podmienok možno hovoriť o výnimkách e, pre banky, ktoré sú 100% vlastnice štátu, ale aj tam je dosť obťažné presné vymedzenie. Ja mm, myslím, že toto by sa malo dostať do úvodných ustanovení. Po druhé, je tu viacero kolegov, ktorí chcú všeobecnú výnimku pre penzíne fondy. Áno, existujú rôzne usporiadania penzínnych fondov v Európskej únii a o tomto bode musíme diskutovať a preto chcem navrhnúť, aby sme o tomto špecifickom bode penzínnych fondov E, si vyžiadali ešte externé posúdenia. A tá tretia otázka ide o tých, ktorí sa podielajú na trhu, teda ide o segment obchodu s energiami. Ten by sa mal riešiť v inom nariadení. Ide o, e, o dohľad nad trhom, teda nejde o dohľad nad derivátmi. To sa pripravuje zo strany komisára. A aj tu som zvolil cestu, aby sme to riešili poznámkou v úvodných ustanoveniach, a aby tu bola poznámka v texte, že tam, kde je absolútne rovnocenné nariadenie, ktoré plní rovnaký cieľ, aby tam komisia e, mohla predložiť návrh výnimky, ale E, v samotnom návrhu tá výnimka nebude. Potom je tu špeciálny prípad e, poisťovacích derivátov. Je tam niekoľko foriem derivátov, ktoré, pokiaľ ide o zaistenie, napríklad ide o dlhopisy, a tam je to potrebné na základe existujúcej legislatívy. Tie majú zvláštny význam a tieto deriváty treba na novo preveriť, ale všeobe, nie je možná všeobecná výnimka. A potom sú tu isté organizmy pre niektoré cenné papiere, ktoré sa tiež tvária, že sú organizmy pre e, všeobecne pre cenné papiere, ale to musíme preveriť, za akých konkrétnych podmienok ich možno zaradiť ako, e, nie ako finančnú protistranu. Ja si myslím, že e, musíme byť zržaní, pokiaľ ide o priame výnimky v texte, v legislatívnom texte, lebo tým by to bolo kontraproduktívne. A zvláštne prípady pre podniky, ktoré majú len malý podiel na derivátoch, ktoré majú, teda mali podiel na tomto trhu. A tiež pokiaľ ide o špeciálne formy derivátov, teda v poisťovníctve, že tam budeme požadovať ešte ďalšie šetrenia zo strany komisie, ale nemožno ich vopred urobiť predmetom výnimky. Pokiaľ ide o bazilejské pravidlá, to zodpovedá aj zámerom EÚ a to zodpovedá duchu návrhu, ktorý už bol prediskutovaný v Rade. Po tomto bode, teda keď sme hovorili o koncipovaní výnimiek, následuje ďalší bod. To sú nefinančné protistrany. Tu je celý rad problémov vymedzenia podľa môjho názoru to vedie k tomu, že mm, musíme zmeniť návrh. Na jednej strane sa e, v návrhu rady hovorí o vyškrtnutí informačného prahu. Od tohto prahu by už finančné protistrany nemali ohlasovaciu povinnosť. A v rade je veľká väčšina, ktorá to podporuje. A podľa nás by to bol, bol, bol ale konfliktný prípad. Ja myslím, že informačný prach, od ktorej je povinná ohlasovacia povinnosť, možno vyčiarknúť, ale potom je potrebné, potrebné naradenie de minimis. Teda každý, každý musí v nejakej neskôršej fáze splniť ohlasovaciu povinnosť teda po zavení, zavedení registra transakcií, či sú možné isté výnimky. A teda aj toto musíme nehať preveriť e, v Európskej komisii. Takže prevzal som e, e, vyčerknutie informačnej ohlasovacej povinnosti, ale musíme, musíme to nehať preveriť. Trošku obťažnejší prípad je clearingový prach, od ktorého by deriváty museli byť clearingované e, v jednotlivých podnikoch. Tam je niekoľko problémov. A chcem to vyjadriť takto. Clearingový prach pre nefinančné protistrany je veľmi, veľmi vysoký. A preto ja tu mám niekoľko návrhov od účastníkov trhu a tiež e, z orgánov dohľadu zo strany členských štátov. A rozhodnutie ESMA e, nechcem predchádzať, ale myslím, že by bolo dobré mať istý zoznam kritérií. A bol, tento zoznam by bol prílohou, pretože problémy štandardizácie kontraktov je jedna otázka. A druhá otázka je posúdenie eh, derivátu do istých eh, tried podľa intenzity rizika. My vieme, že výpadok kreditov predstavuje najväčšie riziko, ale menové a úrokové deriváty e, sa musia posúvať inak. Pre podniky je veľmi dôležité, aby ich normálne aktivity, ktoré vykonávajú v mene svojich investorov, e, pokiaľ ide o nákupy surovín, aby tie boli vyňaté. A preto je tu návrh, a ten sa objavuje aj v dvoch z týchto odborných posudkov, aby sa zavedli dva odlišné prahy. Na jednej strane kvantitatívny prach a potom kvalitatívny prach. Kvalitatívny prach by mal vzťah eh, k, k OTC trhu a to ja neviem, či to je zmysluplné, ale v eh, jednom z týchto znaleckých posudkov sa hovorí 0,01% podielu na trh, ak vieme, že tento trh má 610 miliard dolárov, teda e, to 0,01% bolo 6 miliónov. E, to znamená, že tento návrh nie je kvantifikovaný a je tam potrebné ešte ďalšie preverenie. Druhý návrh to sú podnikové rizikové čísla, teda orientácia podľa bilančnej sumy podľa kreditového rizika alebo ďalších faktorov. A len vtedy, ak jeden z týchto faktorov bude splnený podľa toho návrhu, až potom sa vykoná clearing. A to bude najťažšia úloha ESMA a kom- Európskej komisie, aby stanovila tento clearingový prach a aby to aj overovali. To sa má udiať v polovici roku 2012. A môžem len povedať, že toto z hľadiska podnikov je rozhodujúce, ako sa stanoví tento clearingový prach. Ale z druhej strany je tu možná štandardizácia kontraktov. A najlepší, najlepšia metóda pre CCP podniky, e, e, ako sa možno vyhnúť clearingovým rizikám. Bolo by dobré aby ESMA preverila, či je možné zaviesť takéto nariadenie de minimis e, pre stredné a malé podniky. Podľa ustanovení by to vyzeralo tak, že tieto nefinančné protistrany e, bude znamenať isté náklady, pokiaľ ide o clearing. A pri prekročení clearingových prahov treba kalkulovať s týmito nákladmi. Na druhej strane ale nemôžno povedať, že tieto podniky vo všeobecnosti nemajú žiadne rizika, pokiaľ ide o deriváty. A preto aj podľa medzinárodných pravidel je kontrola potrebná. Ďalšia otázka je, kedy nastupuje clearingová povinnosť. Je to už po jednorazovom prekročení Prahu, alebo neskôr môj návrh znie Clearingová povinnosť má nastať až vtedy, ak sa 90 dní za sebou e, prekročí prach. Potom by mali mať podniky 6 mesiacov čas, aby splnili svoju clearingovú povinnosť. Pri nových e, zmluvách to platí, pri e, starých je, platí backloading. A chcem dodatočne navrhnúť, že tento backloading teda tie dodatočné clearingy, aby sa zohľadňovali len tie zmluvy, ktoré v deň clearingovej lehoty e, splňajú túto, tento prach. Keď by sme e, to robili podľa návrhu komisie, teda zavedli clearingovú povinnosť pre všetky deriváty, tak by to vlastne bolo, znamenalo preťaženie pre kapitálovú základňu väčšiny týchto podnikov a to, to nie je potrebné. Preto je tu istý odstupňovaný postup. A keď tieto clearingové záväzky, povinnosti vidíme v širšom kontexte, tak myslím, že to je ten správny prístup. A samozrejme je tu ďalšia otázka, e, otázka materských a cerských spoločností. Ja navrhujem, aby cerské spoločnosti, keď majú konsolidovanú bilanciu, teda najmenej 50 vlastníctva, aby aj cezhraničné aktivity nepredstavovali do, dodatočnú clearingovú povinnosť, lebo, lebo clearingová povinnosť aj v medzinárodných podnikov, a to sú tie, ktoré obchodujú s derivátmi, aby sa vykonávala takáto clearingová kontrola, je to potrebné, lebo keby sme to odstránili, tak by e, sa stratila akási interná povinnosť clearingu a to, o to nám nejde. Potom je tu ďalší komplex a to je schvalovanie, schvalovanie CCP. Tu ide o to, ja mám tu v rukách návrhy kolegu Skinnera. Nie je tu. On povedal, že komisia navrhuje kolegia a tie predstavujú dodatočnú byrokratickú záťaž a takéto stanovisko znemožňuje reguláciu. A ja si viem predstaviť, že členské štáty, ktoré sú len sekundárne postihnuté, Peter, hovoríme o tvojich návrhoch. že clearingová povinnosť v tomto prípade nemôže byť obmedzená byrokratickými postupmi, tak ako to predpokladajú návrhy kolegov. A vyžaduje sa zhoda 50 osôb na spoločnom stanovisku. Preto myslím, teda chcel by som prezerať návrhy kolegu Skinnera, aby sa tieto kolegia úplne odstránili. Ale aby ESMA konzultovala o systéme Európskej centrálnej banky, aby konzultovali o stanovení Prahov s účastníkmi na trhu, a aby konzultovali s dozornými orgánmi členských štátov, ktoré sú e, zainteresované. A bez toho, aby sa prijímali závery a stanoviska. A tu je dôležité, že tieto návrhy zo strany ECB, teda ten systém konzultácie, takto to navrhla aj Európska centrálna banka schvalovanie by sa nemalo odohrávať v grémiu, ktoré nemá jasne definované zodpovednosti. A schvalovanie CCP by malo prebiehať v členskom štáte, v ktorom má CCP sídlo. To je tá rozhodujúca otázka. Podľa mňa tu nepôjde o všetky členské štáty, ale ESMA jasne musí stanoviť e, podmienky, aby nedochádzalo k arbitrážom medzi členskými štátmi, ako je tomu v prípade Irska teraz napríklad. To znamená, že e, tu chcem bez výhrady prevziať návrhy kolegu Skinnera. Potom, po odstránení kolegy a posilnení členských štátov pri schvalovaní sme riešili otázku, ako budeme riešiť schvalovanie CCP z tretích e, štátov. Návrh komisie podľa mňa je na tomto mieste príliš mierny. Musíme vytvoriť rovnaké podmienky pre súťaž a rada, to chcem počiarknúť, navrhuje, aby sa schvalovanie CCP z tretích štátov e, prebiehalo podľa rovnakého postupu ako v prípade členských štátov EÚ. Ale jedna odlišnosť, komisia môže schváliť CCP z tretieho štátu, ak existuje bilaterálna dohoda o rovnocenosti dohľadu. Teda len za tejto podmienky e, môže komisia e, konať podľa iných podmienok. Potom ďalší bod. Interoperabilita. Tu bola komisia veľmi zdržanlivá, pokiaľ ide o interoperabilitu. To znamená, že interoperabilita, keď sa má vzťahom na všetky deriváty, vytvorila by sa, vytvorilo by sa riziko novej dimenzie. a, a, ja by som navrhoval, aby sa úplne vyčerkli predpisy interoperability a komisia musí dostať poverenie neskôr ešte raz uvažovať o interoperabilite. Preto celá kapitola rímska 5, to navrhujem, aby sa celá kapitola rímska 5 vyčerkla. A je tu potrebné nové preverenie, pretože by tu mohli vzniknúť nové, nové systémové riziká. A potom je tu niekoľko úloh, ktoré sa týkajú ESMI a Európskej komisie. Ide o zainteresovanie účastníkov trhu na príprave Európskeho systému centrálnej banky. A tieto štandardizačné otázky ak ich máme vyriešiť v prvej polovici roku 2012, tak sa predpokladá, že návrhy komisie a ESMA budeme mať čím skôr k dispozícii a musíme ich preveriť, lebo ten trh je dosť neprehľadný. Ale na pozadí nariadení v USA a našich nariadení v komisie musíme tento čas využiť. Pokiaľ ide o CCP, musíme mať aj pravidlá e, správy, teda vnútorné dozorné pravidlá. A tu chcem navrhnúť, aby predsedníctvo vo výbore pre rizika, aby sa tieto zodpovednosti prenesli na nezávislé orgány. My Máme dosť obsiahlé výhrady a oprávnené poznámky, pokiaľ ide o riešenie insolvencie, insolventnosti CCP. Komisia už ale pripravila druhý návrh. Treba zabezpečiť, aby ak pri keď pri clearingu krachuje najväčší, druhý najväčší a tretí najväčší, tak je potrebné, aby E, CCP predsa len prežila. Teda tieto kapitálové pravidlá sa musia prijať a v Európskej únie máme odlišné pravidlá pre insolventnosť a preto je takýto paragraf veľmi dôležitý. Ďalší bod e, ide o transak- transakčné registre tu znela otázka, koľko ex- má existovať takýchto registrov, či pre každú triedu derivátov, či pre každú členskú krajinu, alebo len v Európskej únii. Máme dva významné eh, registre transakcií, Dioptima a DDDC v Spojených štátoch, ktoré na dobrovoľnom základe obsahujú 80 derivátov A tu je otázka, ako sa podarí v tejto oblasti eh, prepojiť schvalovanie týchto postupov aj s prístupom pre alebo do týchto registrov tretich štátov. Ja to hovorím preto, lebo ESMA v jednom z e, jej vypočutí a aj Európska centrálna banka v pracovnej skupine rady oznámila, že si nemyslí, že e, na základe ich personálnych kapacít dokáže samostatne a hneď a účinne vytvoriť e, register transakcií bez pomoci ostatných. Takže musí tu existovať e, riešenie pre transačné registre tretich krajín. A tu myslím, že návrh komisie je dobrý. A tieto body po dnešnej porade e, dovediem do záverečnej podoby, do stredy večer a chcem sa srdečne poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom, tieňovým spravodajcom a tiež orgánom členských štátov a všetkým ostatným. My máme v rukách záverečné rozhodnutie. Každý môže predložiť pozmeňovacie návrhy a nemali by sme sa cítiť pod tlakom, pod zámerom maďarského predsedníctva. Nám stačí, ak 20. apríla príjmeme uznesenie a potom tam môžeme zapracovať aj uznesenie pra- právneho výboru a potom v pol roku niekedy môžeme mať modifikovaný návrh a možno, že dospejeme aj k zhode s radou. A teraz posledná poznámka. Mne sa zdá potrebné, aby sme v tejto súvislosti hovorili aj o e, personálnych riešeniach preto sme dnes do poludnia mali vypočutie troch možných šéfov týchto troch orgánov a myslím, že po zriadení týchto spoločných európskych orgánov nie všetky členské štáty budú ochotné vybaviť tieto orgány personálne a finančne natoľko, aby mohli tieto orgány efektívne konať. To bude jeden z bodov, o ktorom musím rokovať. Ja ďakujem za vašu pozornosť a ospravedlňujem sa za toľko odborných podrobností. Ďakujem. Thank you very much. Um, I'll now move on. Ďakujem. Teraz tieňovi spravodajcovia. Môžem potvrdiť pánovi spravodajcovi, že častokrát eh, som sa už rozprával s predsedníctvami o načasovaní našich správ. Vždy im hovorím, že sme známi tým, že pracujeme rýchlo, ale v žiadnom prípade nás nikto neprinúti natoľko sa ponáhľať, aby sme pripravili niečo, čo nie je kompletné, a čo nie je transparentné. Leonardo za socialistov, chcete vystúpiť? Sí, grazie, prezidente. Il... Ďakujem pekne. Budem stručný. Po tejto dlhej prezentácii zo strany pána e, Langena teraz e, treba sa e, detaľnejšie dostať k jednotlivým individuálnym aspektom. Poprvé, chceli by sme zabezpečiť, že splníme tie lehoty, ktoré sme si sami vytýčili a potom pár pripomienok. Prvá z nich sa týka toho posledného, čo pán Langen v rámci svojej prezentácie povedal. A nakoniec povedala to aj pani predsednička. Myslím si, že je dôležité, aby naša práca bola vykonaná kvalitne, ale zároveň treba aj stihnúť e, tie lehoty, ktoré sme si sami určili. Myslím si preto, že by bolo užitočné mať e, výmenu názorov, pokiaľ ide o organizáciu práce tu na výbore. A mám e, istý návrh, a to síce, aby sme sa pozreli aj na možnosť toho, že by sme vy, e, alebo zorganizovali k tejto téme verejné vypočutie tu na výbore. V ideálnom prípade by to bolo ešte skôr, ako je lehota na pozmeňovacie návrhy, ak by sa to dalo. A okrem toho, respektíve na tomto, na tomto vypočutí, tak by sme sa takisto mohli porozprávať aj e, s hlavnými aktérmi, ktorí sa to týka, s tým, že to, to zastúpenie by bolo vyvážené. Pár pripomienok. Do veľkej miery súhlasím s tým, čo podal pán poslanec Langen. Moja prvá pripomienka sa týka vyškrtnutia odkazu na tie OTC deriváty, na tú mimoburzovú časť e, týchto derivátov. Som presvedčený, že naďalej sa musíme e, sústrediť práve na takéto mimoburzové obchodovanie, pretože to je vlastne e, dôvod, alebo hlavný dôvod, prečo vôbec s touto iniciatívou sa začalo a celým nariadením. Ako som povedal, e, vyjadrujem to teraz iba tak stručne. Pokiaľ ide o tie výnimky, súhlasím, že by sme nemali mať nejaké všeobecné e, výnimky, všeplatné, ale tá línia, tá vymedzovacia čiara, ktorú máme e, niekde načrtnúť, je e, komplikovaná záležitosť a treba teda e, vychádzať e, možno z technickej implementácie. Pokiaľ ide o tie nefinančné zmluvné strany, myslím si, že treba pracovať na kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritériách, ako povedal pán Langen. Ale tiež si myslím, že by sme eh, mali riešiť aj otázku eh, toho clearingového prahu, najmä pokiaľ ide o eh, veľkosť alebo objem. Pokiaľ ide o otázku centrálnych smluvných strán, tam pán Langensu súhlasí s pánom Skinnerom a ja tiež sa k ním pridávam. Myslím si, že by sme sa mali snažiť zjednodušiť súčasnú štruktúru, buď ju teda zjednodušiť, alebo úplne od nej, od nej ustúpiť, odstúpiť, e, pretože je príliš zložitá a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme úzko spolupracovali medzi ESMou a národnými orgánmi. Ďalej interoperabilita, súhlasím. Nemyslím si, že je možné vykonať primerané vyhodnotenie e, vyškr- prípadného vyškrtnutia e, kapitoly 5. A takisto si myslím, že je potrebné, a hovorím to v súvislosti s dobednejším vypočutím, e, aby parlament trval na tom, že všetky nástroje budú mať príslušné orgány alebo orgán k dispozícii, ak chceme, aby naozaj tento orgán vykonával svoje úlohy pokiaľ ide o riadenie a overovanie obchodných registrov a e, transakcií poriadne, čo samozrejme je technická úloha. Posledná vec. Samozrejme sme tu v demokratickom režime, ale svet sa mení a treba e, pochopiť, čo sa v posledných mesiacoch dial, čo sa stále ešte deje a v tejto súvislosti by som chcel vašu pozornosť upriamiť na jeden konkrétny, alebo síce, a to síce mali by sme sa možno zamyslieť nad tým, či by sme mali e, do tohto nariadenia zahrnúť nejaký odkaz na deriváty e, v oblasti trhu komodít, e, teda potravinárskych, polnospodárských komodít. V poslednom čase sme si všimli veľmi problematický trend, e, pokiaľ ide o špekulácie práve na týchto komoditných trhoch a myslím si, že by bolo dobrým e, možno nápadov túto otázku v tomto nariadení aj preskúmať. Takže ďakujem veľmi pekne pánovi Langenovi za jeho e, prácu a dúfam, že naďalej budeme spolupracovať a podarí sa nám našu prácu včas aj dokončiť. Ďakujem pekne. Ja som tieňovo, spravodajkyňa za skupinu e, liberálov, takže poviem e, pár slov. Ďakujem pánovi spravodajcovi za vysvetlenie toho, čo sa nachádza v jeho správe. Myslím, že tam je viacero dobrých nápadov, ktoré by mohli aj v praxi fungovať. Ja musím povedať, že ma zaujali e, viaceré otázky súvisiace s tým univerzálnym e, rozsahom, aj keď skôr som sa e, venovala tým archívom ako tým samotným údajom, ktoré sú v dispozícii, čiže som vedavá na to, čo navrhnete, ale v kontexte výnimiek ste povedali, že výnimky by mohli byť tam, kde existuje nejaká ekvivalencia. A to je možno aj celkom dobrý princíp, ktoré by sme v rámci výmeny mohli uplatňovať, teda, že kde je ekvivalencia v tom zmysle, že, že tam teda, kde sa veci e, riešia, kde, sa, e, kde dochádza ku clearingu, tak to je uspokojivé, ale stále nám tu zostáva otázka archívov a e, to už je iná otázka. A potom akým spôsobom prepojíme to, čo robíme my tu s, e, so smernicou o kapitálových požiadavkách, pretože samozrejme aj na toto bude mať isté implikácia. Je možno trochu e, nedobré, že nerobíme toto spolu e, s relevantnými časťami MIFID a relevantnými časťami CRD4 v tom istom čase a neviem, ako sa nám to podarí navzájom zladiť pretože teraz sme v situácii, kedy e, niečo sa snažíme napraviť v tomto texte, ale nevieme ešte, aké budú dopady toho na iné texty, ktoré zase môžu ovplyvniť aj naše názory, pokiaľ ide o tie výnimky. Čiže e, treba, myslím si, komisii v tomto zmysle povedať, respektíve neviem, aké, aké máme možnosti. Možno, že by sme mohli uvažovať o nejakých delegovaných aktoch, ak sa to e, bude dať riešiť iba takýmto spôsobom. Tiež ma e, zaujali argumenty, pokiaľ ide o výnimky v oblasti dôchodkovej, keď myslím si, že to je zložitý argument, pretože závisí od toho, akým spôsobom e, budeme pristupovať ku kolaterálu. E, ak e, pridelovaní akt pridelovaniu aktív, či tam sa nám podarí e, nájsť dobré riešenie, pretože e, tie dopady na CRD4 aj na iné texty, tam by mohlo byť lepšie, aby neboli tie výnimky, ak e, ten prístup k ním bude kvalitný, bude fungovať. A je veľmi dôležité, aby fungoval, pretože ide o dôchodky bežných ľudí, našich bežných občanov a tých sa to bude týkať a negatívne to ovplyvní, pokiaľ to nastavíme dobre. Pokiaľ ide o tie Prahy, to je zaujímavá myšlienka. Myslím si, že ak sa e, teda Prah prekročí, nemali by sme naďalej e, e, meniť hodnotu derivátu, aby sme nemali taký nejaký jojo efekt, že raste nadraste pod. Myslím si, že ten odkaz, tá referencia by mala byť k hodnote a tomu datumu, kedy došlo k prekonaniu e, Prahu a potom sa to už ďalej nebude e, meniť, rastie nad čiarou, rastie pod čiarou. Otázka backloadingu. Tu je zaujímavá právna otázka, teda či e, primerané varovanie bolo um, dané vo veci toho, že retrospektívne alebo retrospektívne začína platiť nejaký legislatívny text. A neviem, ako takýto backloading vlastne ani v úvodzovkách vytešame, e, vytesame do e, kameňa. Keď sme povie, ktoré e, druhy aktív sú, pri ktorých sa dá aplikovať clearing, ktoré centrálne zmluvné strany sú autorizované a potom zrazu zistia, že bude dochádzať k backloadingu. Možno, že to závisí od toho, akým spôsobom určite referenčný e, dátum. Môžeme povedať, že tie lehoty, tie dátumy majú byť e, dlhé. Ale aj potom neviem, či e, náhodou sa nám nestane, že budete zachytávať veci, ktoré v skutočnosti netreba zachytávať, pretože tam budú aj veci, ktoré súvisia s infraštruktúrou a s vecami, ktoré sú relatívne e, tak či tak bezpečné. Budete dávať alebo uplatňovať, vykonávať veľa práce, pričom ten užitok z toho bude minimálny. Takže celá táto otázka backloadingu je podľa mňa ešte veľmi problematická. Samozrejme, rozumiem, skade prichádza tá potreba, ale backloading, pokiaľ ide o tie archívy, tak aby sme teda mali tie dáta alebo tie údaje k dispozícii, to je, myslím si, užitočné a týka sa to väčšiny e, rizikových e, aspektov, ale je možné, že sa z toho stane menej dôležitá téma kvôli tomu, e, čo sa stane, keď budú musieť centrálne zmluvné strany akým spôsobom pristupovať k tým jednotlivým kategóriám aktív. Súhlasím s tým, čo si povedali o tých archívoch a tiež navrhovala som, navrhla som, aby e, tie firemné výnimky podnikové sa týkali e, aktivít ministerstvo financí, ale takisto, že tieto e, firemné výnimky by boli skontrolované cez audit. Myslím si, že by to, e, že to bolo celkom užitočné v prípade firemných auditov, kde používanie derivátov je niečo, čo je vhodné alebo čo je vlastné danému, e, danému sektoru, teda aby aby to nebolo tak, že e, ako z nami výrobca automobilov e, vlastne máte nejakú malú finančnú inštitúciu, ktorá, ktorá paralelne funguje a ešte je tam k tomu aj ten short selling, všetci vieme dobre aj o Porsche. K tomu, čo povedal Leonardo o komoditách a tak ďalej, viem to celkom pochopiť. Povedala som už viackrát, že pokiaľ ide o tie toky dát, treba to prepojiť, pretože je to prepojené aj v investičných bankách. Neviem, či som až taká e, prísna, pokiaľ ide o to, kde to treba prepojiť, ale myslím, že je veľmi dôležité, aby niekde sa to prepojilo. No, toľko moje pripomienky. Na teraz mám ich pripravených aj viacej, ale Viem, že sú tu aj ďalší rečníci, ktorí sa eh, hlásia. Na hlasovanie máme eh, vyčlenenú hodinu, ale myslím, že to stihneme skôr, takže myslím, že čas toho času môžeme využiť na to, aby sme pokračovali v našej diskusii o derivátoch. Ďalším čiňom spravodajcom za zelených je Pascal, nech sa páči. Bien, donc c'est <clears throat> évidemment plus compliqué d'avoir les No, eh, je to veľmi komplikované snažiť sa o výmenu názorov bez toho, aby človek mal pred sebou tú správu, takže sa môžeme vyjadrovať vlastne len na, mm, na základe tej vašej prezentácie, ktorá bola veľmi podrobná, ale možno príliš zložitá na to, aby si to človek zapamätal a ani cez preklad zrejme neprešlo úplne všetko. Každopádne, mm, vy ste povedali, že akceptujete pozmeňovacie návrhy Petra Skinnera, takže nebudem sa vyjadrovať k záležitosťam týkajúcim sa pozmeňovacích návrhov, ale nie som si celkom istý, e, kto by e, udeloval ten súhlas a kto by vlastne riešil otázku každodenného dohľadu a mm, ako by vlastne sa zabezpečilo, že tie jednotlivé centrálne protistrany majú vo svojich e, moduloch na správu rizika formulované tie správne tie správne požiadavky. A e, zaujíma ma, ako by prebiehala kontrola ESMO. V podstate e, chceme, aby si e, tie centrálne protistrany nekonkurovali a tí najkompetentnejší regulátori by mali kontrolovať tie jednotlivé protistrany. No a tiež ma zaujíma, ako, zabe, ako zabrániť ďalšiemu riziku. A to by e, nebolo teda dobré pre ten trh. No a tiež e, sa hovorilo o úlohe Európskej centrálnej banky, ale neviem, aká presne táto úloha by bola. A keď ste hovorili, mm, že ten, e, ten návrh na zapracovanie postupu ECB schvalujete, tak ma zaujíma, akým spôsobom si to predstavujete. A tretia otázka z mojej strany e, súvisí s e, rozsahom a pôsobnosťou americkej regulácie, pretože ak som to správne pochopil, Spojené štáty zatiaľ neprijali rozhodnutie o e, rozsahu pôsobnosti vlastnej regulácie, takže neviem, či by sa to týkalo všetkých aktérov, či by všetci aktéry na trhu boli e, predmetom regulácie, alebo by išlo o transakcie na celom svete, alebo len transakcie v Spojených štátoch. E, teda zaujímavá, ma, či by v podstate európske subjekty, ktoré by vykonávali obchodovanie s, deriváty, s derivátmi na e, území USA, boli podrobené kontrole SEKu um, alebo iných orgánov. A my vieme, že sa komu- komunikuje s SEC a FTT, ale nie je celkom jasné, akým spôsobom sa budú uplatňovať pravidlá, ktoré uh, momentálne vznikajú a my budeme musieť upraviť svoje vlastné postupy na základe toho, ako rozhodne americká strana. Čiže ako si predstavujete s túto spoluprácu. No a na záver súhlasím so Sharon a Leonardom v otázke komodít. Nehovorím to len preto, že túto otázku nastolilo francúzske predsedníctvo G20, ale e, my skúmame text o derivátoch a mm, nemôžeme pritom nespomenúť komodity a posledná vec, ktorú chcem spomenúť, e, domnievam sa, že by sme mali čo e, najskôr pristúpiť k riešeniu. Ďakujem, Kej. Ďakujem pani predsednička, ďakujem spravodajcovi za skutočne e, komplexné vysvetlenie jeho smerovania. Už sa veľa povedalo o tom, čo som chcela spomenúť ja vo svojom príspevku, ale domnievam sa, že momentálne pre mňa najdôležitejšie sú štyri veci. V prvom rade ten backloading, ďalej riešenie dôchodkových fondov a zahraničných búrz a prístup k dátovým tokom. A predtým, než sa budem venovať týmto štyrom záležitostiam, by som sa chcela venovať otázke, ktorú položil pán Langen, že či by sme mali hovoriť len o mimoburzových derivátoch alebo o všetkých derivátoch No, to by som chcela povedať, že keď sme um, na G20 hovorili o možnom zameraní, uh, tak um, uh, si musíme uvedomiť, že keď bude uh, schválená smernica MIFI 2, čo nám zostane v priestore mimo burzových obchodov? Uh, v takom prípade sa zrejme budeme môcť zaberať len E, určitými derivátmi. No a moje chápanie je také, že keď vstúpi do platnosti e, smernica MIFI 2, tak e, v podstate veľná väčšina súčasných derivátov prejde, teda bude obchodovaná v novom systéme. Ten nový systém má svoju skratku OTF a mm, to sú v podstate organizované obchodné miesta. Čiže to sú, tieto organizované obchodné miesta vlastne odčerpajú obchod, obchod derivátov z tej mimoburzovej oblasti a v podstate to, čo my teraz hovoríme ako o OTC, teda o mimoburzových derivátoch, tak e, sa zmrští na veľmi, e, veľmi minimálny objem a mm, ak to budeme skúmať e, v podstate samostatne len túto oblasť, tak skúmame len dnešné, dnešný stav, ale neberieme do úvahy, čo nastane po vstupe smernice MIFID 2 do platnosti. Takže my by sme určite mali hovoriť o tom, čo znamená táto naša regulácia Um, mimoburzových uh, derivátov a uh, mali by sme si uvedomiť, že že uh, ten, ten clearing, ktorý nastáva teraz, v podstate nemusí znamenať úplný, úplné vyklírovanie tej derivát, toho derivátu a um, mali by sme si uvedomiť, že pri riešení, pri riešení systému clearingu by sme uh, sa nemali obmedzovať len na mimoburzové deriváty, ale hovoriť o všetkých. Takže neviem, troška ma tu rušia títo páni predo mňou, ak sa tu bavia, ja sa ospravedlňujem, ale uh, to hovorí rečnička, ale m, teraz k ďalšej veci. Otázka backloadingu. Vy ste už uh, spomenuli to, čo som chcela povedať aj ja. Uh, vieme, že portf- v, portfóliách, v portfóliách derivátov sú miliardy a, a bilióny dolárov a um, my sa v podstate snažíme nejakým spôsobom uh, zabezpečiť, aby celý tento objem išiel cez nejaký centrálny clearing. A to je podľa mňa troška absurdné. E, aj keby sme na to mali tie dva roky, ktoré v podstate, s ktorými sa uvažuje, tak ten objem je obrovský. A pokiaľ ide o riešenie formou retrospektívnej aplikácie zákona, to mi prípada trocha zvláštne. Čiže my by sme mali skôr uvažovať do budúcnosti než do minulosti a domnievam sa, že e, by sme mali vytvoriť nejaké, nejaké zábezpeky do budúcnosti. No a ja to vidím tak, že ak e, teraz v podstate donútime aktérov e, k centrálnemu clearingu toho portfólia, tak potom e, mm, si musíme uvedomiť, že možno prestanú uvažovať nad hedžovaním tohto portfólia a my týmto riziko vlastne v systéme zvýšime, namiesto aby sme ho znížili a to je podľa mňa riziko, s ktorým musíme počítať a opakujem, retroaktivita mi osobne nevyhovuje. No a No potom, pokiaľ sa hovorilo o tej interoperabilite, e, tam je pre mňa dôležitá jedna vec. Ak sa rozhodujeme o tom, či chceme podporiť pri CCP konkurenčné prostredie, tak e, to bude fungovať len vtedy, ak všetky tieto CCP, tie centrálne protistrany, budú mať prístup k jednotnému datovému toku, e, z ktorého vlastne bude možné ten kolaterál klírovať jednotne. No a ja v podstate chcem upozorniť na to, že nesmieme zabúdať na to, že datové toky musia byť prístupné pre všetky, všetky tie centrálne clearingové domy a nie len jednému, ktorý povedzme je asociovaný s, dat- s daným datovým tokom alebo s daným datovým zdrojom. Čiže toto je prvá vec e, a prvá základná vec, ktorú musíme vyriešiť, teda, že musia byť k dispozícii data pre všetkých a indexy takisto. Um, Forex e, je pre mňa veľmi dôležitá téma a v rámci diskusí z USA. Toto je veľmi, veľmi významná téma. Pre mňa určite nemá zmysel, aby najväčší trh e, na svete, teda spotový trh e, Forexu, by mal byť vylúčený z e, tejto správy. A ak by sme niečo mali vylúčiť, tak potom len forwardové obchody a aj to, Eh, len v prípade dlhodobých obchodov, ktoré znamenajú menšie riziko. Eh, ale tu je veľkým dôležitom, tu je veľk, veľkou otázkou um, vyrovnávanie, vyrovnávanie, urovnávanie pohľadávok a uh, mohli by sme preskúmať možnosť uh, clearingu cez systém CLS, pretože sa tým zníži riziko uh, a tým, a v podstate tým urobíme viac, než keď sa budeme sústredovať na clearing, ktorý, ktorého úprava nepredstavuje nejaké zásadné zniženie rizik. Takže ja chápem, že e, dvere pána Langena sú neustále otvorené. Ja sa teším na to, že si prečítam ten dokument, keď vyjde. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Mm, pre kolegov, čo teraz prišli, len pripomeniem, že, že sme troška natiahli čas v tomto bode, pretože máme pomerne veľa priestoru na hlasovanie. Každopádne teraz dám slovo ešte ďalším dvom rečníkom. Ďakujem. Predrečnička hovorila veľmi afirmatívne o finančných produktoch. Ja by som za moju politickú skupinu chcel položiť zasadnú otázku, či je vôbec porad, potrebné ísť takýmito produktami na trh. To je veľmi špekulatívny produkt. A v podstate je tu otázka, či takéto produkty vôbec potrebujeme. Ale áno, je pravda, asi to neostránime, ale cítil som povinnosť to povedať. Teraz mám krátku poznámku k štandardizovaným a neštandardizovaným produktom. Tie neštandardizované nezodpovedajú do kompetencie Centrálnej krilingovej agentúry. A otázka tu je, či by sa neštandardizované produkty mohli spracovať cez takéto clearingové miesto. Ale je tu nebezpečenstvo vyhnutia sa regulácie a preto je tu otázka, či by sa tieto neštandardizované produkty naozaj nemali zakázať. Tá druhá otázka, to je nefinančná protistrana. My považujeme za zmysluplné, aby sa tak jednoznačne nestanovovalo, ako sa majú započítať tie nefinančné protistrané do oblasti clearingu. My si myslíme, že je nepripustné, aby sa E, robili špekulatívne obchody s potravinami. A e, preto veľmi jednoznačne sme za zásadný zákaz e, derivátových produktov, ktoré sa zaoberajú obchodom s polnospodárskými výrobkami. Pán Langen potom hovoril o dohľade to môžeme podporiť, teda dôhled, dôsledný dohľad, to môžeme podporiť samozrejme za predpokladu, že musíme strpieť, že takéto produkty existujú. Ale musíme hľadať cestu, ako trh eh, kontrolovať a vykonávať dohľad. To boli teda poznámky z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Čviky. Ďakujem veľmi pekne teraz Vicky Ford. E, ďakujem, ja chcem mm, najmä poďakovať e, pánovi Langenovi za to, že sa zhostil tejto veľmi komplikovanej záležitosti. Ja mám niekoľko pomerne takých jednoduchých e, pripomienok, ehm, ktoré sa týkajú aj napríklad otázky CRD alebo, alebo likvidity v bankovom systéme. Tiež MIFID, ktorý spomenula aj Kate. Ja by som tu chcela povedať najmä to, že e, tie veľké, e, veľké objemy e, likvidity ako záruky sú v podstate problémom, ktorý treba vyriešiť. Odkiaľ, tá, odkiaľ tú likviditu získať? Bude to znamenať nejaké ďalšie dlhy? A na výbore pre Bazile v podstate máme stanovený termín do roku 2018, dokedy treba vymyslieť nejaké nové, vypracovať nejaké pravidlá pre kolaterál, pre e, záručné prostriedky. A tu mm, v podstate e, nastolujeme systém, kde pre aktérov to bude znamenať, že budú potrebovať o mnoho viac likvidity ako záruku. No a e, ja len žiadam, aby sme postupovali konzistentne s činnosťou inde na svete a komisia nám už hovorí, alebo teda nás informovala o každodenných telefonátoch s partnermi z USA. Takže mňa e, zaujíma aj táto oblasť. Napríklad e, v piatok predseda a podpredseda e, výboru pre voľnohospodárstvo zaslali list americkým partnerom, kde ich žiadajú, aby spomalili troška vypracovanie nových pravidel a pocit je jasný, že teda pravidlá iste chceme, ale e, nie hociaké. A ja súhlasím s pánom Langenom v mnohom, ale rada by som apelovala na to, aby sme e, nezabudali na to, čo sa deje inde a že e, dopad týchto našich činností nemusí byť úplne dôkladne premyslený a treba znova požiadať o to, aby boli vyhotovené príslušné dopadové hodnotenia. Ďakujem veľmi pekne, to je koniec, e, to je záver môjho zoznamu rečníkov. Pán Lane, neviem, či vy sa chcete vyjadriť. Ja by som vám chcela uh, povedať k vypočutiu. No, uh, my sme si my sme absolvovali vypočutie k predlegislatívnej správe a budeme musieť uh, dodržiavať harmonogram, o ktorom hovorí už spravodajca. Uh, nemáme už priestor na vypočutie, osobitné vypočutie k tejto téme. Tie sloty už boli zaplnené. Každopádne teraz dostanete slovo znova vy, Werner. Uh, Ďakujem. Budem stručný, lebo chceme hlasovať. Ďakujem vám za námety. Zaznamenal som si ich. Registrujem širokú podporu. E, uvediem dva body. Prvá téma, vypočutie. Keď to nejde teraz, tak to musíme umiestniť medzi rozhodnutie výboru a plenom. Teda pokiaľ ide o výnimky z clearingového Prahu a potom suroviny. Tri so surovinami, to je druhý bod. Komisia ohlásila svoj vlastný návrh a analýzu a po intervencii sa to trošku predlží. Malo to byť už včera, ale bola tu intervencia francúzského prezidenta, ale príde to v budúcich týždňoch. Takže tieto tri veci si musíme ešte všimnúť. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, tam sú niektorí zástancovia návrhu maďarského predsedníctva a doterajšej veľmi tesnej e, väčšiny v rade. No, tam musím ešte raz diskutovať. A myslím, že sa musíme pridržať medzinárodných e, zásad a, a nášho návrhu. Ak som správne informovaný, tak komisia nechce rozšíriť rozsah pôsobnosti na všetky produkty. Ak sa regulujú aj burzy, budú regulovať aj burzy, tak potom by mal byť predložený samostatný návrh. Pokiaľ ide o vystrojenie kapitálom, tak tam máme mechanizmus delegovaných aktov a tie ešte nie sú všetky na stole, takže tie sa môžu Eh, môžu eh, zapracovať neskôr, napríklad sa týka aj MIFID. Potom tu bola diskusia o schvalovaní CCP, eh, teda to sa má diať v štáte sídla, schvalovanie registrov transakcií by mala robiť ESMA po vypočutí. Potom Európska centrálna banka poukázala na to, že medzinárodne vyrokované štandardy by mali obsahovať ďalšie špecifikácie. A všeobecne k téme surovín, tak tam vzdielam spomenutý názor, ale e, pokiaľ ide o predaj nakrátko, ale, ale pán kolega Glute, trh nemôžeme regulovať zákazmi. Pokiaľ ide o postihnuté podniky, tak e, je potrebné e, zohľadniť tieto tematické rizika. Ďakujem veľmi pekne. Týmto by sme uzavreli túto výmenu názorov a len v prípade, že by že tu niekto nebol, tak e, termín pre predkladanie e, pozmeňujúci návrh je 15. marec a rokovanie o týchto pozmeňujúcich návrhoch e, bude 4. apríla. Teraz by sme Takže teraz by sme sa troška, troška vrátili, pretože uh, pri e, všetkom tom e, nadšení z tých vypočutí dnes do obeda sme neprijali žiadne rozhodnutie, takže e, teraz neschválili sme program, dúfam, že retrospektívne budeme schopní schváliť ten program, podľa ktorého teraz pracujeme dobre a sú to ešte nejaké zmeny predsedničky. Prosím vás, tých, čo, to, tí, čo odchádzate, odchádzate potichu. Teraz oznámenia predsedničky, ale nie zmeny. Nasledujúce zasadnutie na tom bude prítomný pán Jean-Claude Trichet ako predseda eh, SRB. Eh, to bude od 3. do 4. Do 4. Eh, v pondelok 7. februára. Budeme tam mať vypočutie. Takisto vo štvrtok do obeda 10. februára bude osobitné zasadnutie, kde medzi, na, medzi bodmi na programe je zmena zmluvy o fungovaní Európskej únie toto je vec, toto je postup, ktorý vyžaduje Poprosím vás, opustite sálu e, potichu. E, nemusíte sa baviť e, priamo tu v sále, kým ja formulujem tieto moje oznámenia. Bavte sa vonku, hovorí pani predsednička. Posledné moje oznámenie je, že výbor pre financie sa zíde v Štrasburgu 14. februára pravdepodobne medzi 7 a 8 hodinou 30 minútou, za čo sa ospravedlňujem. A teraz, keď som úspešne napravila svoje hriechy z doobedia, veci, ktoré som zabudla, sa môžeme posunúť ďalej a prejsť k hlasovaniu o správe Anny Podimata. Teda mám ešte jedno oznámenie týkajúce sa hlasovania. Ide o žiadosť skupiny EPP, ktorá žiada o oddelené hlasovanie o týchto pozmeňovacích návrhov 97, 94, 68 a ITRE prvá veta. Neviem, či všetci máte tieto pozmeňovacie návrhy na svojich zoznamoch. Dúfam, že sekretariát ma upozorní, keď sa dostanem na správne miesto. Takže pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 68, sekretariát potvrdil, že slova increase transparency sú skutočne súčasťou textu v príslušnom kompromise a e, pozmeňovacie návrh 97, 94 a 12, prvá veta, mm, tam sekretariát potvrdzuje, že v striktnom zmysle nedochádza k nejakej nekompatibilite s príslušnými e, kompromismi. Nie je tam teda rozpor a predpokladám, že pôvodným úmyslom bolo e, dosiahnuť čo najširšie pokrytie týchto pozmeňovacích návrhov kompromismi. No a tá sivá oblasť v kompromisu 5, pardon, kompromisu B sa týka aj e, pozmeňovacích návrhov nad rámec tohto kompromisu, čiže po kompromise V sa bude hlasovať o pozmeňovacom návrhu 15, e, pardon, 50 a e, potom, aby sme sa vyhli um, nejednoznačnosti, tie kompromisy budú v podstate predstavovať konečný text. No a toto, a myslím, že pani to žiada o slovo. Áno, pani predsednička, ja by som len chcela povedať, že pozmeňovacie návrhy 94 a 97 už sú pokryté kompromismi, ktoré sme dosiahli. A to konkrétne pozmeňovacím návrhom 94, teda pozmeňovací návrh 94, ten je v poslednej časti kompromisu 8 a v poslednej časti kompromisu A. A toto bolo dohodnuté počas našich rokovaní a pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 97, Domnievam sa, že ten nie je v súlade s kompromisom k odseku 8, ktorý sme dosiahli. Takže sa domnievam, že by to nemalo byť e, riešené e, oddeleným hlasovaním, ako navrhuje EPP. E, uh, Jean-Paul. Jean-Paul, alebo neviem, kto je tu tieňovým spravodajcom. No, uh, ja len veľmi stručne. My sme uh, včera prišli k záveru, že tieto dva pozmeňovacie návrhy nie sú pokryté, pretože doplňajú niečo, čo v tých kompromisoch nie je. A preto EPP žiada o, alebo navrhuje a hlasovať o nich osobitne. Ako som povedal, hovorí predsednička, sekretariát zrejme súhlasí s pani Hübner. Udo. Pani predsednička, je mi ľúto, ja už ale dlho sedím v tomto výbore a musím vám povedať, že je dosť neobvyklé, aby tieňový spravodajca predložil svoj názor a sekretariát sa priklonil tomuto názoru a spravodajca vôbec nie je konzultovaný, či je to kompatibilné alebo nie. Keď tie texte čítate, tak vidíte, že obsahy nemôžu byť kompatibilné, lebo kompromis v oboch prípadoch e, má iného ducha. A preto, ako by som vás chcel, pani predsednička, poprosiť, aby ste, a, tak ako vždy, suverene vedete schôdze, ani v tomto prípade nezavádzali inú prax. No my sme to troška obrátili, pretože sme si vypočuli názor spravodajcu na začiatku. Um, ja myslím, že skupiny boli eh, informované, takže nie je pravdou, že by spravodajca nebol, nemal informáciu dopredu, ale je troška nešťastné, ak tie pozmeňovacie návrhy uh, sú za, začlenované do programu na poslednú chvíľu. Ja totiž nemôžem rozhodnúť predtým, než si to pozriem poriadne, či je alebo nie je v tých uh, pozmeňovacích návrhoch niečo naviac alebo nie, ale dokážem pochopiť argument, že sú duchom, alebo teda význením odlišné. Keby boli odlišné, tak e, neviem, no, by sme túto debatu nemuseli absolvovať. V takom zmysle teda chápem, o čo ide, takže e, pokúsime sa hlasovať o kompromisoch, to je v podstate základ, e, na ktorom bol vybudovaný ten hlasovací zoznam a v podstate podľa toho ste sa rozhodovali, ako hlasovať. A bolo by ťažké, keby sme teraz zavádzali nejaké zmeny. Ak si skupiny myslia, že to nie, nie je vhodné, nie je správne, tak e, potom budeme musieť hlasovať proti kompromisom a potom budeme musieť prejsť všetky tie pozmeňovacie návrhy a e, pozrieť sa na tie, ktoré sú predmetom sporu. Takže takto navrhujem, aby sme pokračovali. Každopádne to boli pozmeňovacie návrhy 94, 97 a čo ITRE 12. ITRE 12, pani Podimata, je v poriadku? lebo e, skupina EPP žiada o osobitné hlasovanie aj k ITRE 12. My, pani Podimata, hovorí, hovoríme najmä o 94. a 97. Čiže môžeme informovať členov tohto výboru e, o tom, v čom spočíva tá, ten rozpor, tá nekonzistentnosť medzi kompromismi a týmito pozmeňovacími návrhmi, o ktorých sa teraz má podľa EPP hlasovať osobitne. A ak chcete, môžem to vysvetliť veľmi stručne. Nie, nie, hovorí pani predsednička. Bola som práve informovaná, že to je presne tá istá vec. E, v podstate, že tiež je to v rozpore s kompromismi. Dobre, takže to, e, takže to vyriešime. Takže budeme hlasovať o návrhu kompromisu A. Takto. Urobíme to elektronicky a, budeme, a zároveň si tým overíme fungovanie kartiček. Dobre? Hovorí pani predsednička. Nie, toto nie je testovacie hlasovanie, to je skutočné hlasovanie three EPP in excess. Máme tu o troch členov EPP viac, než by malo byť. Ja, ja som... Eh, ja sa skutočne hambím, Šerena, ale zabudla som si kartičku, hovorí rečnička zo sály. Dobre, každý zahlasoval, takže toto, tento kompromis bol schválený. Teraz eh, prejdeme na kompromis B. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A mimochodom, to bola tá prvá časť. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. So we now go... Takže teraz prejdeme pozmeňovací 44 za, proti, zdržali sa, prijatí, 45 za, proti, zdržali sa, prijatí, 46 za, proti, zdržali sa, prijatí, 47 za, proti, zdržali sa, Preveríme 47. Všetci hlasovali. Je to schválené. 48 za, proti, držali sa. Myslím, že to je to isté ako minulé prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis C. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pôvodný text. Podnadpis 1. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis D. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 58 za, proti, zdržali sa, prijatý. Preveríme. 58. Prijaté. 60. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 55 za. Proti. Zdržali sa Myslím, že aj to je prijaté, ale radšej si to preveríme. Hlasovali všetci? Prijaté. Kompromis E. Za, proti. Zdržali sa. Myslím, že to je prijaté. Môžeme si to overiť. Ale muselo to byť schválené, veď je to kompromis. Áno, je to schválené. Kompromis F za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis G za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis F, pardon, H Oddelené hlasovanie. Oddelené hlasovanie prvé časti za, proti, zdržali sa, prijaté. Je tu oddelené hlasovanie Áno, dobre som to pochopila. Teda je to žiadosť ALDE. Týka sa to slov o failing that. Takže kto je za tieto slova? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to je schválené. Preveríme. Hlasujeme za slova or failing that. Je to schválené. V sále rečník bez mikrofónu. Áno, áno, ona signalizovala v priebehu hlasovania. Toto je problém. Je to tesné hlasovanie. Takže pokračujeme. Kompromis i. Kompromis H sme ukončili. Kompromis I za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Rozvojová pomoc za. Proti. Zdržali sa. Hlasuje tu vôbec niekto? Ešte raz. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 95. To bolo zamietnuté, nie? A tie ostatné sú spolu s tým, áno? 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí 98 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis je v troch častiach. Dúfam, že viete, o čo tu ide, lebo ja nie som si istá. Takže prvá časť stresses further až po market efficiency. Druhá časť also stresses až po financial markets. A tretia časť ide o vyňatie časti alebo slov since there is a variety. Môže nám to vysvetliť spravodajca, ako e, tu máme postupovať? K oceku 9. Tam máme ústny pozmeňovací návrh zelených zmeniť slova could za slovo would. To je prvý. A potom rozdelíme ten odsek na dve časti. Teda, ako ste uvedli, začína sa to slovami stresses further až po market efficiency a druhá časť slova also stresses až po EU financial markets ale najprv tu máme ten ústny pozmeňovací návrh zelených nahradiť slovo could slovom would. Ale ja tu mám poznamená, že zelení žiadajú aj iné, totiž náhradu celého toho oceku. To už neplatí? Áno, tomu rozumiem, ale to by znamenalo, že by sme zrušili to rozdelenie tretej časti na dve. Nikto, ak mi nikto zo zelených nevysvetlí, o čo tu ide, tak o tom nebudeme hlasovať. Takže hlasujeme tak, ako návrhol spravodajca. Kto povedal, že mám to isté, čo vy? Hovoríme, robíme tak, ako povedal spravodajca. Takže osný, ústný pravopozorný sa e, za, proti, zdržali sa schválené. Dobre, preveríme to. Takže tí, ktorí si to neprajú, musia zodlihnúť ruku. Takže nie je to prijaté. Druhá časť za, proti, držali sa schválené. A tretia časť, tiež, teda also stresy sa po, po Financial Mark za, proti, zdržali sa schválené. A to by bolo odhlasované. Teraz e, návrh kompromisu K. Dve časti Prvá z versis až po implement za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť recalls až po into account za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté. Kompromis L, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis M za, proti, zdržali sa prijaté. 114 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis N za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis O za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis P za, proti, zdržali sa, prijaté. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis Q za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis R spoločne za, proti, zdržali sa, prijaté Kompromis S za, proti, zdržali sa, prijatý. 140 za, proti, zdržali sa, prijaté. 141 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis T za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis U za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis V za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pokračujeme pozmeňovací 50 za, proti, zdržali sa prijaté Toto je tá časť, ktorá je zafarbená na šedo, ale nemala tak byť zafarbená. Takže dúfam, že ale nemá výhre, takže 157 za, proti, zdržali sa, 157 preveríme. Schválené. 159 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 160. 161 odpadá. 162 za. Nie? 162 odpadá tiež. Takže to je podnadpis. Áno, tu odpadá tiež. Kompromis 2TV za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis X za, proti, zdržali sa, prijaté. 168 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis Y za, proti, zdržali sa prijaté. 172 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to prešlo, ale preveríme si 172. Schválené. Áno, s rozdielom jedného hlasu. 173 za, proti, zdržali sa. To je zamietnuté, ale preveríme 173. Prijaté s rozdielom jedného hlasu. Kompromis Z tri časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Tretia za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AA v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 1 za, proti, zdržali sa. To by sme radšej mali preveriť. tak prosím, aby viacej vyhali ruky, nielen koordinátori. To teda odpadá. ITRE 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. ITRE 6 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je schválené, ale preveríme. Schválené. ITRE 7. Za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to je schválené. ITRE 9 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. ITRE 10 za. Proti zdržali sa, prijaté. ITRE 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 12 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. prijaté. 13 za, proti, Zdržali sa. Som zmetená, preveríme. Takže to odpadá. Rovno z hlasov. 180 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 181 za. Proti zdržali sa, prijaté. 187 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté. 182 za, proti, zdržali sa, prijaté. 183 za, proti, zdržali sa, prijaté. 185 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 186 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AB za, proti, zdržali sa, prijatý. 191 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 192 za, proti, zdržali sa, za, preveríme 192. Hlasovali všetci. S rozdielom jedného hlasu schválené. DV1, DV2 za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. DV 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. DV9 za, proti, zdržali sa, preveríme DV9. Hlasovali všetci. Prijaté s rozdielom jedného hlasu. Nasleduje DV17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 193 za, proti, zdržali sa, prijaté. 194 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale niektorí z vás nehlasujú, takže si to preveríme. Teda si návrh 5. Prijatý. Návrh kompromisu AC za, proti, zdržali sa. Prijaté Kompromis A D za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis A E za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. AF za, proti, zdržali sa, prijatý. AG za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý H za, proti, zdržali sa, prijatý I za, proti, zdržali sa, prijatý J za, proti, zdržali sa, prijatý 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutý pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijatí. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijatý. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 34 za, proti, zdržali sa, Myslím, že to je prijaté. Preveríme si 34. -ku. Hlasovali všetci. Takže je to prijaté. Pôvodný text, citácia 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Preveríme. možno niekto zmenil smer. Citáty 2.6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 až 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Budeme elektronicky hlasovať Počkajte, Udo. Pani predsednička, prežili sme hlasovanie, v ktorom dopadlo mnoho inak, ako sa medzi skupinami s veľkými časovými nárokmi vyrokovalo a ešte minulý týždeň sa signalizovali iné hlasovania, ako sa to uskutočnilo. Ja sa chcem poďakovať mnohým kolegyňam, kolegom kto robili, ktorí robili vždy to, čo aj povedali a rozčulujú ma iní. A prosím, prosím, aby sme sa mohli dohodnúť, prosím vás o prestávku, aby sme sa dohodli na e, našom správaní počas záverečného hlasovania. Ole Schmidt, vy ste tiež chceli hovoriť. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem povedať, že ale Krupp hlasovala tak, ako sme sa dohodli minulý týždeň. Skupina socialistov požiadala o prestávku na poradu, takže nech sa páči, e, bude krátka prestávka. Prosím, neodchádzajte, musíme e, ešte vykonať záverečné hlasovanie. have we... I think... Takže, vážení kolegovia, budeme hlasovať elektronicky. Chcete ani niečo povedať? Nech sa páči. Thank you, Sharon. Uh, as a reporter... Ďakujem. Som spravodajkyňa. Chcem navrhnúť, kolegom, aby hlasovali za túto správu, ale musím povedať úprimne, že si myslím, že by mohla byť aj lepšia. A čo tým chcem povedať? Neznamená to, že by sme tam nenechali tie jednotlivé odlišné e, prístupy, pokiaľ ide o kľúčové témy, ako napríklad UFTT. Ale čo je podľa mňa ešte dôležitejšie než to, je, aby sme mohli obhajiť e, dôveryhodnosť nášho parlamentu, nášho výboru, aby sme boli konsistentní a koherentní e, s tým spoločným prístupom, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť po veľkej e, snahe a po veľkých problémoch. Takže myslím si, že by sme to mohli spraviť aj lepšie. Nie som spokojná na 100% výsledkom, ale myslím, že máme na Mm, ešte pred sebou niekoľko týždňov pred eh, hlasovaním v plenárke, kedy by sme mali e, dosiahnuť to, čo som teraz teda povedal, a teda by sme boli koherentne konzistentní s tým spoločným stanoviskom, ktoré sme e, po e, veľkej snahe e, dosiahli. Ďakujem pekne, čiže teraz budeme hlasovať elektronicky o texte v pozmenenom znení. Has everybody voted? Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. 30 za 4 proti, 6 sa zdržali. Gratulujem, pani spravodajkyňa. Right. Um, we, we still have quite an important... Ešte máme na programe dôležitý bod, ktorý sa týka zmluvy, tak vás som poprosiť. E, tí, čo odchádzate, aby ste odišli rýchlo a potichu. She's the one yakking away stopping us from starting. Hmm. Correct. Right. Edward, Who is going first? Right, we're now moving on to agenda point 9, the... Bod eh, programu 9, zmena a doplnenie článku 136 zmluvy. Máme dvoch spravodajcov, alebo spolu spravodajcov. Neviem, kto prvý vystúpi. Bude to nakoniec e, Edward Skikluna. Nech sa páči. Uh, thank you. Ďakujem. Pokiaľ ide o pozadie tejto správy, ako dobre viete, e, tým je e, rozhodnutie rady zo 16. decembra Nebudem teraz e, hovoriť o pozadí tohto rozhodnutia, pretože všetci dobre vieme, čo viedlo členské štáty na rade k tomu, aby prijali to rozhodnutie, ktoré aj prijali. Keďže ide o bezprecedentný krok, postup je taký, aký je. AVKO e, dalo, dáva stanovisko, takisto aj EKON, čiže jedný a druhý poskytujeme naše stanoviska. Do e, tej miery, ako to bolo možné, sme sa navzájom aj konzultovali a snažili sme sa oddeliť e, tie e, právomoci. E, naša časť je skôr tá, ktorá sa týka obsahu a e, tá ich stránka, stránka AFKO, tá sa týka skôr postupov ale samozrejme dobre vieme, že niekedy sa tieto veci nedajú úplne oddeliť. Možno niektorí poslanci e, aj v budúcnosti o tomto, o tomto e, prelínaní sa budú hovoriť. Myslím si, že súhlasíme e, s tými skupinami, ktoré požiadali o túto správu, v tom zmysle, že mechanizmus, ktorý sa tu navrhuje, je celkom určite potrebným nástrojom, ale nie je to jediný nástroj, jediný mechanizmus, ale skôr jeden z. A musia spolu s ním byť vykonané mnohé ďalšie opatrenia, o ktorých, ako dobre vieme, teraz diskutujeme v rámci balíčka o ekonomickom riadení. V úvodných ustanoveniach jasne hovoríme práve o týchto dodatočných e, opatreniach, ktoré majú doplňať e, tento e, mechanizmus stability. Cieľom je znížiť rizika pre finančnú stabilitu a zahrnúť tam posilnenie preventívnej aj korektívnej časti rastu, teda pardon, paktu stability a rastu. Takisto to bude vyžadovať silnejší dohľad nad člen, nad rozpočtami eh, členských štátov a takisto sa tu budú používať nové postupy, ktoré sa týkajú eh, nerovnováh makroekonomických. Druhé úvodné ustanovenie, ktoré tu tiež zahrnuté eh, v rámci dohody, hovorí, že princíp solidarity medzi členskými štátmi EÚ má platiť, a to najmä pokiaľ ide o štáty v rámci eurozóny, pokiaľ ide o a tie otázky, ktoré sa týkajú eurozóny, teda stredno aj dlhodobá konkurenceschopnosť a teda aj tie makroekonomické nerovnováhy medzi týmito členskými štátmi. Ďalej sa tu spomína skutočnosť, že keďže sa bude meniť zmluva, nemôžeme zachádzať do detajlov bude tu aj určitý nesúlad, niekto je za eurodlhopis, niekto je proti. A my tu preto iba hovoríme, že komisia má pripraviť detailný zoznam pravidiel o tom, akým spôsobom tento mechanizmus sa bude vykonávať. A takisto treba určiť, ktoré budú tie ďalšie e, nástroje. Takisto hovoríme, že komisia by sa mala pozrieť na iné mechanizmy, ako zabezpečiť finančnú stabilitu eurozóny a takisto by mala aj e, navrhnúť primerané, ale nevyhnutné legislatívne návrhy. Pokiaľ ide o samotné e, články, respektíve článok, ktorý sa navrhuje zo strany rady, myslíme si, že náš pohľad na tento mechanizmus je trochu odlišný. Tento mechanizmus e, dáva možnosť e, tomu, kto ho nejakým spôsobom riadi, aby e, nadal vykonával svoje úlohy, aby to nebolo niečo, čo treba aktivovať. Používajú sa tu slova ako napríklad aktivovaný. to je niečo, čo vyzerá ako keby proste tam bolo, ale bolo to vypnuté a potom to treba zapnúť. Ale to tak nemá byť. Má to byť tak, aby tento, táto, tento nástroj robil priebežne to, čo má robiť. Vyzerá to, ako keby manažeri museli konzultovať a prijímať teda toto rozhodnutie, spustiť tú aktiváciu, pokiaľ je to nevyhnutné. To je tam napísané indispensable. Čiže musíte sa na 100% ustiť, že jednoducho e, naozaj sú také podmienky, že musíte bezpodmienečne aktivovať e, tento mechanizmus. A my si myslíme, e, že keď sa mení návrh zmluvy, netreba až takto detailne formulovať ten text a tie slova E, aktivovať a mm, nevyhnutný indispensable, že tieto tam vlastne e, by nemali byť napísané. Otázka riadenia konkrétnych nástrojov e, bude, bude neskôr definovaná, ale je o permanentnú zmluvu, pardon, zmenu zmluvy, takže nemyslím si, že tam treba, alebo nemyslíme si, že by tam bolo treba písať takéto veľmi špecifické slova, ktoré by nám do budúcna mohli situáciu komplikovať. Teraz sa dostávame k poslednej e, relevantnej a významnej e, zmene alebo dodaniu. Viacerí poslanci, e, nakoniec aj Schäuble to 26. januára povedal, hovoria, že v zásade nejde tu o krízu eura, ale o krízu v niektorých konkrétnych eurokrajinách. Čiže ak hovoríme o mechanizme, o nejakom fonde, ktorý bude pomáhať, nebude pomáhať euru ako takému, ale nepriamo mu bude pomáhať tým, že bude pomáhať krajinám, ktoré to potrebujú. Čiže nie je možné nehovoriť tu o členoch eurozóny, pretože tí v duchu solidarity e, všetci prispejú a očakávajú, že tú pomoc dostanú, keď ju budú potrebovať. Myslím si preto, alebo myslíme si, že všetky členské štáty eurozóny by mali nakoniec z tohto mechanizmu ťažiť. Ak e, povieme, že sa bude e, používať alebo aktivovať tento mechanizmus, iba keď to bude vyslovene nevyhnutné, pokiaľ o stabilitu celej eurozóny ako takej, e, znamená to, že konkrétna krajina bude musieť naozaj dokázať, že jeho, jej zadlženie alebo nejaká nerovnováha e, bude mať dopad na celú eurozónu, čo myslím si e, väčšina krajín dokáže e, teda preukázať bez problémov, ale sú možno nejaké menšie krajiny, ktoré, pri ktorých to nemusí platiť. Takže treba zabezpečiť, aby všetci, ktorí prispievajú do toho fondu, celá eurozóna, aby všetci mali prístup k tomu fondu tým, že to tam spomenieme, že všetci, čo majú e, ako menu euro, by mali mať možnosť ťažiť z tohto nástroja. Takže takto by som ja zhrnul e, tie zmeny, ktoré v našej správe navrhujeme. Nespomínam nič, čo by sme preberali s AVKom, pokiaľ ide o postupy, či to má byť v takom oceku alebo v inom nechal by som to na nich. Ďakujem. Thank you very much. Jean-Paul. Merci, madame, merci, madame la Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, budem hovoriť veľmi stručne. Ja podporujem to, čo um, povedal spoluprac, spoluspravodajca, alebo čo povedala tieňová spravodajka, ale by som upresnil dve veci. V prvom rade, keby sme škrtli slovo nemysliteľný. To by bolo dobré, pretože by sme tým zabránili, zabránili diskusii o právnych záležitostiach, lebo ak sa pozrieme na hodnotenie situácie, tak tu v podstate e, skúmame riziko a nie je v podstate veľmi jednoducho definovateľné, čo je to, čo je nemysliteľné a čo je mysliteľné. Čiže ak je vzduch znečistený, tak nemusí byť hneď nedýchateľný. To je otázka. A my by sme boli radi, aby sme e, v podstate to, to stanovisko, alebo teda ten, ten parameter e, troška zobjektívnili a preto to slovo indispensable, teda e, nevyhnutný, um, aby sme ho teda vypustili. No a, a ďalej by sme chceli otvoriť diskusiu, pretože nechceme, uh, nechceme v podstate nejak ambivalentne hovoriť o problémoch, ktorým čelí eurozóna, a mechanizmus na riešenie kríz e, v prípade e, problémov eurozóny. Toto je formulácia, ktorá e, v podstate sa týka napríklad aj globálnej úrovne. Ak na globálnej úrovni vznikne nejaký problém, tak, sa, tak to v podstate tiež spadá do tejto formulácie a mohli by sme chcieť, aby sa tento mechanizmus uplatňoval aj v takom prípade, že niektorá krajina eurozóny sa ocitne v takých problémoch, že by tým mohli vzniknúť vzniknú nejaké komplikácie pre celú eurozónu. Takže z tohto dôvodu sme vypracovali pozmeňovací návrh, ale skutočne len kvôli tomu, aby sme otvorili diskusiu o tom, čo e, vlastne týmto pozmeňovacím návrhom chceme dosiahnuť. V tejto oblasti teda môže prebehnúť diskusia, ale našim cieľom bolo dohodnúť sa na, e, na interpretácii zmluvy a nemali by sme ten text mať nejak veľmi zásadne. A nechceme nejak vytvárať ďalšie e, ústavné požiadavky v právnych systémoch. Takže nemali by sme preto ani e, do textu zavádzať formulácie, ktoré by mohli byť vojzmyselné a mohli by viesť k problémom v budúcnosti. Takže toto je niekoľko pripomienok, ktoré ja by som e, k tej prezentácii spoluspravodajcu chcel dodať. To je asi tak všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ramon, vy ste teneným spravodajcom za ALDE. Áno, e, pani predsednička, drahí kolegovia, o Lisbonskej zmluve sa rokovalo e, vo chvíľach, kedy európska ekonomika silne rástla, ale dobré časy netrvajú dlho a táto kríza ukázala, že Lisabonská zmluva e, v podstate nás nepripravila na problémy našich spoloč- naš- našho spoločného menového systému v čase krízy. A preto v tomto veľmi kritickom bode pre Európsku úniu som veľmi rád, že členské štáty eh, sú v podstate chápu, že mm, paralýza jedného môže znamenať pád aj ostatných. Takže Európa jednoducho nedokáže prekonať svoje spoločné problémy eh, iným než spoločným prístupom. No a táto finančná kríza mohla byť o mnoho horšia bez tých spoločných systémov, ktoré máme pre mnoho krajín, napríklad pre Španielsko, z ktorého pochádzam ja. Takže eh, ja Lisabonskú zmluvu podporujem, ale podporujem aj reformu tejto zmluvy, ktorá môže viesť k zlepšeniu správy našich finančných systémov, čo je absolútna podmienka pre lepšiu finančnú stabilitu budúcnosti. A záverom eh, sa nedomnievam, že by sme mali zotrvať len na tejto úrovni. Teda mali by sme v podstate zabezpečiť stabilitu Európskej únie tým, aby mechanizmus stability mal e, dostatočné nástroje na predchádzanie krízam. A tiež treba zabezpečiť e, dostatočné úvery pre postihnuté inštitúcie. To je z mojej strany všetko. Ďakujem, Ivo. Ďakujem pani predsednička. Ja asi už nemám ani veľmi čo dodať, čo by bolo nové, alebo nejakým spôsobom prínosné pre tento text. Ja sa domnievam, že e, formulovanie textu zmluvy respektíve o tej zmluve sa hovorilo celé hodiny e, na zasadnutiach lídrov členských štátov a tak e, som troška skeptický v tom, či e, môžeme v, na pôde tohto výboru alebo tohto parlamentu formovať niečo tvrdšie, než možno nejaké upozornenie neviem, či sa nám podarí nejakým spôsobom e, nielenže fundamentálne, ale či vôbec zmeniť, e, zmeniť ten kompromis, ktorý bol dosiahnutý na rade. A môj pozmeňovací návrh, ktorý som predložil, teda sú to v podstate tri návrhy a týkajú sa e, len znenia, žiadam určité objasnenie textu a nič viac. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vidím, že sa mi prihlasila Sylvie, Jörgen Günther a Inigo Mendes de Vigo, takže prosím Silvi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať nášmu spravodajcovi za mm, prácu. Táto vec e, je nám veľmi známa. Ja by som chcela povedať prvú vec. E, na žiadosť nemeckých ústavných sudcov v podstate riešime túto zmluvu znova a ja e, samozrejme chcem vyjadriť príslušný rešpekt pre ústavný súd v Nemecku, ale možno by sme mali byť troška náročnejší na tie naše ústavné zákony. A ja som skutočne e, šokovaná, že tá zmluva sa prepracúva len v angličtine, že členské štáty dokonca e, sa domnievajú, že ide o tému tak, e, tak naliehavú, že nebudeme rešpektovať ani základ, základ demokracia, že v podstate sa tá zmluva nerieši alebo tá neupravuje napríklad v Nemčine. A po druhé sa domnievam, že spravodajca v otázke ekonomického riadenia otvára veľmi komplikovanú otázku. My sme povedali, že e, zavedením systému, pri zavádzaní systému e, ekonomického vládnutia v Európe e, nechceme, nemali by sme otvárať znova zmluvu. Teda snažili sme sa obmedziť na také kroky, ktoré by neznamenali zmenu zmluvy. A teraz, tri mesiace neskôr, pričom rešpektujem samozrejme všetkých predrečníkov a ich múdrosť, ehm, chce parlament e, prijať uznesenie alebo povedať e, alebo vyhlásiť niečo v tom zmysle, že musíme meniť celkovú rovnováhu moci. No, takže ja neviem, či je, či je rozumné e, neviem, či je rozumné meniť rovnováhu moci a venovať sa alebo meniť aj tie články, ktoré by znamenali zmenu zmluvy. Hovoríme o určitých sankciách a o, povedzme automatickej alebo poloautomatickej povahe takýchto sankcií, to nie je zatiaľ jasné. E, nie je tiež celkom jasné, ako naložíme s eurozónou. Takže ja som predložil určité návrhy, ktoré boli zamietnuté, ale to nie je problém. A ak sa pozrieme na článok 26, o tých opatreniach, ktoré môžu byť podniknuté v eurozóne, tak je jednoducho e, našou povinnosťou vystupovať konzistentne a snažiť sa o to, aby balík ekonomického vládnutia v Európe mal dostatočnú podporu na to, aby e, reálne rozhodnutia v tejto oblasti mohli byť príjmané. Takže prosím vás, e, snažme sa postupovať tak, aby sme neakceptovali len slepo fakt, že je to zrazu akútna záležitosť a teraz môžeme urobiť úplne hocičo takto jednoducho nemôžeme v Európe e, postupovať e, e, a očakávať, že keď niekto príde s kritikou, tak sa jednoducho obratíme na chrbát a urobíme to. Ďakujem, pani predsednička. Ja som už posledne povedal, že naša politická skupina sa na to pozerá veľmi kriticky. Nie, že by sme boli zásadne proti zmenám na tomto mieste, ale e, Mm, to zrýchlené konanie nepovažujeme za primerané, ale to už sa nedá zmeniť, ale napriek tomu chcem povedať, že tu ide o deficit demokracie, e, hm, keď to chceme robiť takto rýchlo. A tiež nie som si istý, keď sa pozerám na predlžený text, či je hm, bezplnečne nevyhnutné text zmeniť. E, teda článok 136 možno čítať aj tak, že e, sa to týka hospodárskej správy. Takže ja stále nie som si istý, či to je potrebné. A to, čo vidím ako anglický text pred sebou, tak tie posledné tri slova, strict conditionality, to považujem za opis E, vyjadrenia, že to je neprimerané. A, ale to, to nemôžno takto písať. Podľa e, logiky Nemčiny by to neznamenalo e, bezpodmienečne automatizmus. Takže tu vznikajú otázky pri takejto formulácii. A to, čo povedali kolegovia. Ja myslím, že tie návrhy, ktoré sa týkajú aspektu solidarity, eh, to považujeme za zmysluplné. A myslím, že to je dobrá alternatíva. To sú moje poznámky. Thank you. Uh, Mr. Mendes Divigo. Ďakujem, pán Mendes Divigo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes do obeda výbor pre ústavné záležitosti, kde som sa zúčastnila ja, absolvovala diskusiu, o ktorej teraz nebudem informovať dopodrobná, boli to technické veci, ale odznela tam úvaha e, týkajúca sa e, e, ekonomickej stránky tohto problému. No a ja môžem v podstate nadviazať na kolegu, ktorý keď, sa, mm, keď hovorí o tom, že tento text e, rady e, hovorí o tom mechanizme, tak e, o ňom hovorí ako o jednom z mechanizmov alebo jedno, jednej z možností. Nie je to jediný mechanizmus, jediná možnosť. Čiže tento mechanizmus ekonomické vládnutia treba zaradiť do určitého rámca, ktorý celkovo predstavuje určité ekonomické vládnutie v Európe a my v podstate skúmame istú časť na tomto výbore a mm, my v podstate onedlho budeme mať na stole 6 ďalších e, kúskov legislatívy, ktoré sa budú týkať mnoho, mnohých ďalších záležitostí, e, napríklad e, cených papierov alebo, alebo dôchodkov. Čiže chceme, chceme v podstate teraz sa tváriť, že tento náš kúsok je nejaký zásadný alebo najdôležitejší. Ehm, jednoducho, zdá sa mi, že na to, aby sme e, pre eurozónu robili čo najviac, musíme nájsť nejakú rovnováhu a priznať aj význam ostatných elementov. No a mm, k tým pozmeňovacím návrhom ja e, som troška zarazený e, tými návrhmi, ktoré chcú mm, zaradiť do rozhodovania aj členské štáty, teda do rozhodovania o bezpečnosti merového systému. A my, alebo teda spravodajci, navrhujú v podstate systém, ktorý by mal ochrániť alebo pomôcť krajinám, ktoré sa nachádzajú v problémoch. Čiže nemalo by ísť e, o nejaký mechanizmus permanentný, ktorý by pomáhal kde komu, ale um, len krajinám, ktoré sa ocitnú vo veľký, veľmi veľkých poťažach. Čiže ja um, by som uh, to neformuloval až tak ako pán Sigluna. Ja by som sa možno vyjadril troška opatrnejšie. Isté, mož, možno je pravda, že ide o akúsi dohodu Európskej rady a môžeme sa vyjadrovať k nej. Teda nie je v našej schopnosti manevrovať, ale um, takto to jednoducho je. No a mali by sme sa skutočne pokúsiť zauvažovať nad tým, ako eh, zabezpečiť, aby eh, ten aby sme prílišným preťažením Fondu stability e, nepoškodili ďalšie nástroje, ktoré sú nám k dispozícii e, v tých rôznych e, legislatívnych aktoch týkajúcich sa ekonomického vládnutia. A preto by som, pani predsedníčka, záverom chcel tiež predstaviť svoje pozmeňovacie návrhy k tomuto stanovisku, ale skôr v tom smere, že by som Eh, chcel obmedziť v týchto mojich návrhoch, návrhoch eh, dosah toho, toho mm, fondu stability a eh, chcel by som zav, zaradiť aj konkrétnu zmienku na členské štáty. Teda nechcem, aby sme narúšali základy a nechcem, aby sme narúšali konzistentnosť tohto stanoviska, ale, ale keď budú tieto návrhy prezentované, tak ich budem obhajovať. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že sa hlási, že by sa hlásil ešte niekto ďalšie, preto by som chcela povedať pár slov ešte sama k tejto veci. Ja som jedna z tých, ktorá podľa mňa sa domnieva, že zmluvu nie je treba meniť na to, aby sme zaviedli tieto mechanizmy, ktoré sme v podstate zaviedli. A preto mm, mám troška obavy, že pokiaľ sa nám tie pozmeňovacie návrhy nepodarí formulovať e, veľmi precízne a dobre, tak by sme si uzavreli priechod, ktorý doteraz bol otvorený. A domnievam sa tiež, že Edward nám už ukázal, ako dvere možno ľahko zavrieť pre členský štát, ktorý je malý, tak aby jeho odchod v podstate e, neznamenal destabilizáciu eurozóny ako také. Ja, ja si veľmi cením e, zmeny, ktoré v tomto smere predstavil a e, cením si aj tú formuláciu, ktorú zvolil a preto veľmi rada považujem nad tým, ako vymyslieť niečo podobné, um, formulované troška ináč. Možno pán Mendes Vigo by mi vedel pomôcť, ale každopádne 100% podporujem zmeny a chcela by som zopakovať, že pôvodné znenie, ktoré navrhli a prerokovali členské štáty, je podľa mňa pomerne nebezpečné. A nemyslím si, že je nejako veľmi konštruktívne. A bola by som rada, keby rada troška počúvala občas e, to, čo hovorí tento parlament, pretože sa zdá, že čím viac času uplynie, tak e, tým viac sa ukazuje, že máme viac pravdy než rada. Každopádne pozmeňovací návrhy e, treba predklad do 3. februára do poludnia, čiže už nemám veľa času a rokovať o pozmeňovacích návrhoch budeme 10. februára. Hlasovať vo výbore sa bude 14. To je štrasburský pondelok, ktorý som spomenul už predtým a hlasovanie na AVKU bude 17. februára, pričom by sme sa chceli posnažiť, aby do 1. marca na plenárke sme celý, celú vec e, dali na hlasovanie. Takže ďakujem veľmi pekne. Obávam sa, že, ako už bolo povedané, že naozaj budeme musieť pracovať len na základe anglického, eh, anglického vydania. Eh, každopádne teraz eh, nemáme nič ďalšie na programe formálneho zasadnutia tohto výboru. Nasledujúce zasadnutie bude 7. februára. Teraz eh, by sme pristúpili k eh, diskusii s zatvorenými dverami ohľadom tých eh, pohovorov, eh, teda mm, ohľadom pohovoru kandidáta na rediteľa eh, agentúry ISIS, takže tí, ktorí tu majú právo zostať, zostanete tu, ostatných poprosím, aby odišli.